Čiže s dohodou budeme vplyvnejší, alebo bez tejto dohody budeme vplyvnejší. Máte šancu odpovedať 30 sekúnd, prosím. Áno, odpoviem vám po anglicky, ak vám nevadí. E, Nož, e, dohoda nepomôže, aby sme ničím pohli, pretože rokovania e, sa viedli bez ohľadňovania ľudských práv. Čiže my musíme sledovať to, čo sme schválili ako Európsky parlament. Musíme sa zasadiť za reformy, ako som povedala. Teraz dávame Vietnancom biankošek, pokiaľ ide o obchod. Pretože vlastne neurobili nič, čo nám slúbili a čo sme od nich žiadali. Ďakujeme pekne. Kolega Fidanca, jedna minúta. Grazie, Ďakujem. Táto zmluva medzi Vietnamom a EÚ obsahuje rozporuplné prvky. Porušovanie ľudských práv je stále prítomné. E, veľká ochrana pre naše označenia pôvodu, čiastočná ochrana našich podnikov, ale nerieši sa jeden kľúčový sektor rýža. Je to dôležitý produktívny sektor e, Talianska, ktorý je ohrozovaný už celé roky dohodami s Kambodžou a s Myanmarom. Ochranná doložka sa aplikovala neskôr a zle. A teraz sme sa dohodli, že do uľahčení s Kambodžou e, nebude spadať rýža. No a teraz na trh sa dostane ešte veľká e, kvóta, veľký kontingent vietnamskej ríže za veľmi nízke ceny. No a Európska komisia je komplicom Eh, podľa mňa by nemala, mať, eh, nemala by podporiť túto obchodnú dohodu, kým nebude zaručená ochrana talianskej ríže. Ďakujem teraz pani Asima Kopoulo, jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca. Nož, táto dohoda je veľmi pozitívna má pre všetky hospodárske výhody, rušia sa takmer všetky clá a takisto colné kontingenty, Takisto naši poskytovateľia služieb sa môžu zúčastňovať verejného obstarávania, konkrétne aj pre Grécko. To bude znamenať výhody. Týka sa to poľnohospodárskych výrobkov, Konkrétne napríklad, keď e, berieme do úvahy úzol, ktoré budú chránenými značkami, takisto tu pôjde podporu demokracie a ochrany klímy v čase obchodných vojen. To má veľký význam. Európska únia takto trvá na multilaterálnom systéme a takisto na voľnom obchode spolu s pravidlami Európskej únie. Kolegyňa Vincich, na jednu minútu prosím. Už treba povedať, že e, cíti tu tlak starých priateľov a preto je dôležité, aby sme my zaručovali obchod založený na pravidlách. Musíme podporiť túto dohodu. Je to najobsiahlejšia dohoda, akú sme kedykoľvek mali s rozvíjajúcou sa krajinou. E, Vietnam e, sa zaviazal plniť požiadavky ILO. Táto krajina uznala právo na kolektívne vyjednávanie aj na ceste k slobode zhromažďovania. Ľudia majú právo sa organizovať a e, spolu bojovať. No nebolo by sa to podarilo, keby sme my neboli podali ruku. Takže táto dohoda síce zďaleka nie je perfektná, ale predsa v politike nejde o perfekcionizmus, ale o konkrétne opatrenia pre konkrétnych ľudí. Ďakujeme. Kolegyňa Vincich, jedna minúta, prosím. Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, Dejiny ukázali, že obchod a otvorené trhy otvárajú blahobyt. V mojej krajine kvóta 60 každé druhé pracovné miesto súvisí priamo či nepriamo s exportom. A teraz mi chce niekto hovoriť, ako by máme zabezpečovať sociálne systémy bez exportu. Obchodná dohoda s Vietnamom je v skutku mimoriadná, pretože doteraz v tejto forme sa takáto dohoda s komunistickou krajinou rozvojovou ešte neuzatvorila. Popri implementácii európskych noriem to má veľkú e, politickú dimenziu a to zachovávanie základných práv. Takže mechanizmy hodnotenia základných práv, ako aj sankcií, sú tu takisto zakotvené. No a pán Lange to už povedal. Dôležité sú normy pracovného práva, ktoré sa budú ratifikovať e, v 20. 30. Už nie všade je záujem, záujem o úspešnú Európu a preto je dôležité, aby sme skutočne konsekventne viedli túto hospodárskú politiku. Pán kolega Kelly na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne. Komisár Hogan a Takisto spravodajca, ako aj ďalší, spomenuli, na, mno, spomenuli mnohé benefity, ktoré vyplývajú tak pre Vietnam, ako aj pre Európsku úniu. Takže je to situácia dobrá pre obe strany keďže ja som bol spravodajcom za EPP za Singapur. Vítam túto voľnú dohodu s Vietnamom teda túto dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. Je to veľmi dobré, že ide o krajinu, ktorá sa rýchlo rozvíja. My sa máme eh, aj sústredovať na rozvoj, rozvíjajúce sa krajiny ako je konkrétne Vietnam. Chcem povedať tí, ktorí sú proti ak tie otázky, ktoré e, máte, sa v priebehu tej dohody aj zlepšia, ja by som povedal, že počas rokovaní už došlo k obrovskej náprave. Ďakujem pekne. Ďakujeme a ďalej kolega Zojdo Alvarez na jednu minútu, prosím. Vážená pána, pani predsedajúca, pán komisár Hogan, táto dohoda je významný signál tak dovnútra, Európskej únie, ako aj navonok. Európska únia dokazuje, že je naozaj mocnosťou v celosvetovom meradle. Napriek eh, snahám populistov vrátiť sa k protekcionizmu je Európa najväčším obajovateľom voľného obchodu a to je dôležitý signál aj vo vnútri, dovnútra Európy vďaka odborávaniu tých 65% cieľ budú tu nové odbytištia. Pre Španielsko to bude mimoriadne prospešné v oblasti výroby mesa, olív, olivového oleja, vína, liehovín máme tam veľa zemepisných označení a chránených označení pôvodu u tých odvetví, ktoré z toho nebudú mať taký veľký prospech, budeme dbať o to, aby táto dohoda nebola na úkor niekoho, aby bola v prospech všetkých. Ďakujeme pekne. A teraz kolegyňa Zovko, ďakujem pekne pani predsedajúca. Vážený pán komisár, Vietnam je veľmi dôležitým partnerom v juhovýchodnej Ázii je dobré mať e, s touto krajinou dobré vzťahy. My touto dohodou začína mnohé vzťahy s touto krajinou. Je to rastúca ekonomika a tým, že e, my e, na oboch stranách ponúkame šance, táto hospodárska spolupráca vytvorí milník E, pokiaľ ide o dlhodobé e, vzťahy v tej oblasti vzťahov región voči regiónu. E, budeme prítomní na azijskom trhu, ale musíme mať na zreteli, ako je to s plnením základných práv. Ďalším nebezpečenstvom eh, ďalšie nebezpečenstvo by sa mala odstrániť aj vedením náboženského dialógu. Je to totiž eh, právo eh, zabezpečiť slobodu náboženského vyznania. Ďakujem. Kolegyňa Ventele na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, kolegyňa kolegovia, podporujem uzatvorenie tejto dohody, pretože na jednej strane vytvárame pracovné miesta, tak vo Vietname ako aj v Európskej únii. Dobrý rozvoj a celku je to pozitívny dopad na, na vietnamskú spoločnosť. Najdôležitejšie je to, že vytvárame platformu pre dialog, kontrolné mechanizmu, mechanizmy a stálu komisiu obsadenú e, partnermi na oboch stranách budeme mať e, možnosť hovoriť o ľudských právach a podobne. Nevydávame blankošek. Sme na začiatku partnerstva, ktoré naplníme životom. Nože teraz je našou úlohou premietnúť túto dohodu na vzor. Ja dúfam, že veľká väčšina využije túto šancu a bude hlasovať v prospech tejto dohody. Ďakujeme. A ďalej má slovo kolegyňa Pereira na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Dohoda medzi EÚ a Vietnamom má hospodárske výhody, ale znamená aj e, prispievanie k takým veciam vo Vietname ako možnosť e, kolektívneho vyjednávania. Môžeme byť stižiadostiví, pokiaľ ide o ratifikovanie dohody ILO o odstránení nútenej práce a takisto pokiaľ ide o realizáciu Parískej dohody. Predsa klíma nepozná hranice. Ale táto dohoda je rovnako dobrým príkladom, ako sa dá využiť obchodná politika, aby sme realizovali e, naše hodnoty Európskej únie. Nuž Spojené kráľovstvo odišlo z Európskej únie, ale my sme e, obchodnou veľmocou a preto by sme mali e, využiť tieto možnosti na ochranu práv e, zamestnancov. Ďakujem pekne. Siedmi sa prihlásili na Catch the High. Máme možnosť si všetkých vypočuť. Kolegyňa Daly. Ďakujem pekne. E, zdá sa, že e, Vietnam ponúka naozaj nové biznis príležitosti, ale zároveň sú to nové príležitosti vykoristovať 100 miliónov obyvateľov. A pre, preto sme boli svedkami toho lobbingu o, e, v európskych inštitúciách. Mnohí ale lobujú aj za to, aby sa neschválila, aby sa neratifikovala táto dohoda. E, vy hovoríte, že táto dohoda e, ich vymaní z chudoby. To je smiešne pretože tieto dohody iba slúžia na to, aby sa presúvalo blahobyt a bohatstvo e, z týchto rozvojových krajín smerom na západ a podkopávajú sa zároveň pracovné miesta v Európskej únii. Niektorí sa pýtajú, ako inak môžeme riešiť e, tieto veci. No to je arogantná otázka. Vietnamský národ si sám môže vyriešiť svoje problémy, tak ako aj ľudia v iných krajinách, na iných kontinentoch. Mali by sme počúvať konečne mimovládky a odbory, ktoré nás nabadajú, aby sme neratifikovali túto dohodu. Ďakujem a teraz má slovo pani Bilbao Barandika, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár Obchodná politika e, posledných rokov v Európskej únii je, e, ako vidíme, stále viac efektívny nástroj na presadzovanie našich ekologických a sociálnych noriem. Prináša pokrok aj v oblasti ľudských práv. A takto Európska únia vlastne môže aplikovať e, svoje politiky aj inde. Je to pridaná hodnota. Sme globálnym aktérom, ktorý je užitočný pre občanov. Som teda rada, že e, e, máme tento nástroj a nesmieme ale zabudnúť na niektoré naše sektory najmä rybolovný sektor, sektor spracovania rybných výrobkov a konzervovania. Tieto sektory musia mať ochránené záujmy. E, musíme sa snažiť ochrániť najmä na úrovni nedokumentovaného E, rybolovu. Vietnam má už žltú kartu v tejto oblasti. Európska únia musí zabrániť sociálnemu dumpingu e, v oblasti rybolovu. Ďakujem teraz pani Arena. Ďakujem hlasovať za liberálnu obchodnú dohodu s komunistickým autoritárnym režimom v mene ochrany ľudských práv, nuž to je surrealistické. Ja som z krajiny surrealizmu, z Belgicka, tak ako pán spravodajca, ale myslím si, že toto tvrdenie, ktoré som teraz uviedla, to by malo dostať zlatú palmu e, ako ocenenie. A mali by sme sa snažiť e, urobiť tieto veci inak e, táto dohoda nepokrýva udržateľný rozvoj. Prečo, keď ide o sociálne a ekologické práva, neexistuje v takejto zmluve sankčný a kontrolný mechanizmus, záväzný? Pán komisár, vy by ste to mohli zmeniť, ale je treba na to mať najskôr politickú voľbu. Vy, pán eh, komisára, takisto aj my ako parlament, dajte nám ešte čas, tak ako sme to kedysi urobili s témou ISDS Eh, všetci nám to tu prezentovali kedysi, že tie arbitrážne súdy v obchodných eh, zmluvách sú niečo vynikajúce, my sme s tým nesúhlasili a vyhrali sme nakoniec tú bitku. Urobme to rovnako aj teraz, odložme ešte túto dohodu, zapracujme tam záväznú kapitolu so sankciami. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Volis. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vy ste nám povedali, že ľudské práva eh, spôsobujú obavy vo Vietname v mene Božom, kedy nám konečne dovolíte obmedziť obchod kvôli ľudským právam. My predsa obchodujeme aj s Izraelom, aj s Saudskou Arábiou. Tieto obchodné dohody neprinášajú nič ľuďom v regióne. Decimujú domáci priemysel, ochudobňujú malých poľnohospodárov ľudia e, vo Vietname nebudú profitovať z tejto dohody. Profitovať bude iba veľký biznis. A e, vy hovoríte, e, že sú tam zaručené práva, ale zaručené práva iba pre nadnárodných investorov. Je tam arbitrážny systém, mechanizmus, ale nie sú tam záruky sociálnych a ekologických štandardov. Takže ako toto môže byť dobre pre životné prostredie? Tam je nulová šanca, že to prospeje životnému prostrediu, nulová šanca, že tým dodržíme požiadavky Parížskej dohody. Ďakujem, kolega Kanias. Ďakujem, pani predsedajúca. Možno neznalosť by mohla byť ospravedlním, prečo obhajujeme demogra- demo- demagogické pozície. 43 miliard e, vývozu a dovozu sa už realizuje vo vzťahu s Vietnamom. Čiže tento obchod už existuje. Tento obchod by sme mali ale teraz zapracovať do určitého právneho rámca a podriadiť určitým štandardom, aby sme mohli zohľadniť aj ľudské práva, udržateľný rozvoj, pracovné podmienky a tak ďalej. E, zlepší sa tým situácia, ktorá už vlastne existujú, existuje. Nezmeníme svet vydávaním nejakých extremistických vyhlásení, Eh, ekológov a podobných eh, zástupcov. Eh, ide o to, aby sme zlepšili reálne život ľudí v tejto časti sveta. Musíme definovať rámec a vytvoriť určité záväzky a bude to naša zodpovednosť, aby sme sa postarali o adekvátnu aplikáciu. Musíme byť pozorní. Určite nič nezmeníme, ak tu budeme prezentovať takéto extrémistické vyhlásenia, ktorých cieľom je skôr získať hlasy voličov, ale nie chrániť e, udržateľný rozvoj a životné prostredie. Ďakujem a teraz e, pán Žunker. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, som za voľný obchod a preto budem podporovať túto dohodu, ale viete, mám takú určitú pochybnosť a chcel by som počuť odpoveď. Môžeme pripustiť, že import do Európskej únie vzrastie, čiže import, import potravín do Európskej únie, potravinárskych výrobkov. Takže môžeme rátať s tým, že príde veľmi veľa tohto tovaru. Je pripravená Európska únia na dobrú kontrolu, ako budú vplyvať tieto potraviny, či budú mať takú vysokú kvalitu a že či nedôjde ku e, záplave e, takýmto tovarom, ktorý bude prichádzať v menšej kvalite do Európy. Ďakujem a na záver kolega Scholz. Ďakujem. Pani predsedajúca, keď sa pozrieme na druhú polovicu 20. storočia, Vietnamská vojna, Agent Orange, to sú... Um, tam, tam vidíme, aké obrovské výzvy uh, uh, tieto udalosti priniesli a akým spôsobom sa zmenil potom Vietnam, keď transformoval svoju ekonomiku keď stabilizoval e, sociálny e, rozvoj a otvoril sa svetu. Ko kolega Simon, mali sme využiť túto príležitosť radšej na to, aby sme pripravili dohodu o spolupráci namiesto obchodnej e, dohody. To by naozaj umožnilo riešiť životné podmienky aj ekológiu vo Vietname. Ja vítam, že Vietnam ratifikoval určité pracovné normy ILO a dúfam, že tá, e, že tí ľudia, ktorí to vo Vietname presadzovali, že dostanú svoje zásluhy, ale e, chcem podporiť ešte raz e, Vietnamský odborový kongres, pretože táto dohoda v súčasnosti nemôže byť ratifikovaná. Ďakujem a teraz pán komisár Hogan. Uh, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som na úvod chcel poďakovať eh, všetkým za príspevky. Je to príležitosť poďakovať ľuďom, ktorí sa zapojili do rokovaní medzi EU a Vietnamom. Ďakujem pánu Langemu, predsedovi výboru. Teda ďakujem pánu Burža eh, za spravodajca a všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa eh, zapojili do kontroly tejto dohody a tiež ďakujem všetkým štyrom predsedom výborov, ktoré boli zapojené do tejto činnosti. Ďakujem tiež bývalej komisárke Cecílie Majstromovej a tiež predstaviteľom DG Trade za ich činnosť v tejto dohode, tak ako povedali mnohí rečníci. A toto je prvá dohoda o voľnom obchode a investíciách, ktorú príjme tento parlament. Ja dúfam, že získavaš súhlas, tak aby naše spoločnosti, hlavne malé a stredné podniky, mohli začať a využívať a potenciál a vytvárať a rast a zamestnanosť a takýchto eh, neistých eh, časoch. To bude jasný signál o záväzkoch EÚ voči otvorenému obchodu na základe hodnot. A ja vám musím povedať, že implementáciu budeme sledovať veľmi pozorne, pretože súhlasím s mnohými z vás, že sú tu problémy, ktoré treba riešiť a budú si od nás vyžadovať, aby sme neustále zaistovali, že Vietnam dodrží svoje záväzky. Ja si uvedomujem, to pocity, ale vo vzťahu k niektorým špecifickým otázkam. Samozrejme, obchod sa často dáva do súvisu s prístupom na trh a, a spomenula sa tu aj reciprocita. Pán Žanka hovoril o bezpečnosti potraviny. Ja musím povedať, že dohoda liberalizuje rôzne vývozné artikly, ale tiež máme záruky pre niektoré citlivé otázky ako e, ríža napríklad. No a tieto, o týchto treba hovoriť a v súvislosti s našimi dohodami v voľnom obchode v posledných rokoch. No a poprvýkrát e, TRQs, no a tiež uznávame e, v tejto dohode, že Európska únia je jednotný subjekt, čo obmedzí mnohé netaritívne bariéry, ktoré máme rovnako 169 geografické označenie v celej Európskej únie bolo chránených kapitola TSD. Zlepšovanie dohodu je veľmi dôležité, to je kľúčovou prioritou pre komisiu. Vietnam veľmi dobrým príkladom toho, kde vyvajú veľké snahy aj pred prijatím dohody v súvislosti s otázkami TSD Takže ten tlak, eh, ktorý, ktorý ste vyvili prináša svoje ovocie a tiež sme vytvorili inštitucionálnu štruktúru, eh, domácu poradnú skupinu, kam budú patriť nie všetci, teda budú patriť všetci, eh, všetci aktéry, vrátane podnikov, MVOčiek a všetkých poskytovateľov služieb, ktorí budú mať na prijatie tejto dohody. Táto implementácia je veľmi dôležitá preto sme vytvorili aj budeme vytvárať posla hlavného úradníka na um, kontrolno a uznáme princíp slobody združovania. To sa týka aj odborov mimo hlavnú odborovú konfederáciu vo, Vietna, vo Vietname. Vietnam začal e, zmeny v januári 2021, má jedno ich plán a zaistujem tiež konzistentnosť všetkých dokumentov vrátanie trestného zákona a trestného zákonníka. No a takže e, Vietnam implementoval e, mnohé veci podobne ako v tejto fáze počas rokovaní s Japonskom. Vietnam predložil akčný plán o časovom harmonograme o implementácii nových pravidel pre vovníkov pre ľudské práva. Tiež eh, detská práca, oni sú, sú bojovať proti uh, detskej práci, majú nový akčný plán na rok 2021-2025. Viacerí z vás hovorili o ľudských právach a to právom je to stále oblasť, ktorá spôsobuje obavy v našich vzťahov s Vietnamom, ale musíme sa pozerať eh, aký pokrok má za sebou, za sebou táto krajina. Zlepšenia oblasti ľudských práv sú veľmi dôležité a e, to prepojenie medzi FTA, IPA a PCA, čo umožňuje čiastočné prerušenie platnosti zmluvy v prípade systematického porušenia ľudských práv. Rovnako vedeme dialog pre ľudské práva. Ďalšie kolo sa uskutočne budúci týždeň v Hanoji. No, samozrejme sú medzi nami aj názorové rozdiely a my sme presvedčení, eh, že táto dohoda eh, vytvára platformu na to, aby sme angažovali vietnamskú spoločnosť a vládu v tejto oblasti. No a tento názor majú viaceré vietnamské MVOčky, hovoria, že otvorí priestor pre občianskú spoločnosť. Pán Volesa, pani Daly nepočuli túto časť dohody, no a samozrejme Európska únia zaoberá aj otázkami politických väzňov. Máme zoznam osôb, o ktorých hovoríme na tých najvyšších úrovniach. No a snažíme sa, aby delegácia EÚ nielen konzistentne, zaisťovala a žiadala o prepustenie týchto ľudí, ale sleduje súdy, súdne procesy, stretáva sa s rodinnými príslušníkmi. Takže tie IPA vytvoria ďalšiu, vytvoria prostredie na to, aby tieto otázky boli stále na programe. No a ak by sme neratifikovali, tak Európska únia by nemala eh, žiadny nástroj na eh, reformnú agendu s Vietnamom. No a my budeme eh, spolupracovať aj s ďalšími partnermi. Inštitucionálna štruktúra je veľmi dôležitá. Životné prostredie, o tom sa hovorilo samozrejme a Vietnam je jedna z krajín najviac postihnutá klimatickými zmenami a preto oni chcú implementovať Parížskú dohodu, no, ktorú prijali a v kapitole o udržateľnom rozvoji sa to jasne spomína. Sú tam národné príspevky, aby sa zaistila tak, ako ostatní partnery vo svete, aby to uh, eh, NDC príjmali. No a toto je ďalší spôsob a ďalší príklad toho, eh, kde vytvárame rámec, pomocou ktorého môžeme E, budeme mať pákový efekt, e, vplyv na to, aby sa tieto opatrenia príjmali. Ďalej sledujeme e, zákon o lesníctve, no a partnerská dohoda a chce zaistiť, aby všetky produkty z dreva, ktoré sa dovážajú z Vietnamu do EÚ, boli legálne a to je veľmi dôležité, pretože Vietnam je dôležitým spracovateľom, dováža a drevo a suroviny z rôznych krajín, ako vysoko ako z Kambodže. No Vietnam zavidol povinné eh, opatrenie pre svojich dovozcov, no a pracuje na implementácii tohto systému, udelovanie rôznych licencií, ktorý zaistí vystupovateľnosť. Takže veľký úspech v tejto oblasti je konštruktívna participácia všetkých eh, ktorou, eh, No a sú otázky, ktoré sme predložili a dostali sme na ne odpoveď. No a my musíme neustále pokračovať na to, aby sme dosiahli naše ciele. No a čo sa týka otázky investičných súdov na žiadosť parlamentu, dohoda o ochrane investícií s Vietnamom obsahuje na modernejší rámec. No a nahrádza sa tradičný mechanizmus arbitráže ISDS. A to euro, rozhodnutím Európskeho súdneho dvora sa označilo za správne, takže e, všetky e, boli zohľadnené v IPA, ktorý je ďalším dôležitým krokom e, tvorení multilaterálneho investičného súdu. No a na záver by som rád povedal, že ak budete hlasovať za túto dohodu, tak budete hlasovať za dohodu, ktorá dá politický inštitucionálny vplyv vytvoriť štruktúry na to, aby sme vplývali na otázky ako ľudské práva, pracovné práva, klimatické zmeny, a ekologické politiky. A, a ak budete hlasovať proti, tak náš vplyv bude obmedzený len na listy a, uznesenia, ktoré môžu, ale nemusia byť rešpektované. Takže mm, mechanizmy, ktoré sa nám pomôžu dosiahnuť spoločné ciele, a ja viem, že mnohé z týchto otázok e, sú obávami už dlhé roky a teraz vytvárame štruktúrovaný spôsob, ako ich riešiť, takže musíme byť pozitívni a uznať, že Európska, uh, ukázať, že Európska únia je na strane občanov EÚ a hlasovať za túto dohodu. Ďakujem pekne, pán komisár. No a na záver slovo dostáva kolega Buržová, spravodajca. Hm, ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda a vážený pán komisár, na záver rozpravy som chcel poďakovať kolegom z výboru INTA a tieňovým spravodajcom a chcem poďakovať nášmu predsedovi pánu Langemu. Ďakujem aj predchádzajúcemu spravodajcovi Jánu Zahradilovi. A tiež ďakujem pánu Hoganovi za dobrú spoluprácu a za to, že právom poukázal na význam tejto dohody s Vietnamom. Ja úplne súhlasím s vašimi závermi, pán Hogan, a ja. Ja znamenávam váš jasný záväzok eh, dohľadať na implementáciu všetkých aspektov dohody a neustálu existenciu komisie na to, aby sme pomohli Vietnamu eh, pokračovať v procese reforiem aby krajine poskytli nevyhnutnú pomoc na to, aby dosiahla svoje ciele. Kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vaše hodnotné príspevky. Väčšina, ktoré boli v tejto diskusii vyjadrené, boli aj mojimi obavami. Avšak myslím, že sa nám podarilo, podarilo ich vyriešiť počas prípravných prác. Ja myslím, že táto dohoda bude slúžiť ako účinný nástroj e, na šírenie základných hodnôt, vytváranie rovnakých podmienok. Vietnam sa zaviazal k dôležitým opatrením a ja súhlasím s vami, pán Lange, vďaka jasným politickým signálom aj tohto parlamentu a som rád, že počas e, rokovaní e, pred týmto touto rozpravou v eh, vlastných interakciách vietnamská vláda preukázala dôveryhodnú a jasnú politickú vôľu plniť dôležité otázky úloha Európskeho parlamentu. Úloha je v tomto ohľade dôležitá. My budeme aj naďalej sledovať postupy a účasť nezávislých organizácií na poradných skupinách po ratifikácii sa tešíme na posilnenie politického dialogu s vietnamskými kolegami, a vytváranie spoločnej ho rámca pre parlamentnú spoluprácu. Tiež budeme sledovať návrhy, ako zapojíte našich kolegov z podvýboru DROA do existujúceho výročného dialogu o ľudských právach, kolegyne, kolegovia. Vietnam je krajina v procese transformácie a ja myslím, že tieto dohody prispejú k ďalšiemu zlepšovaniu jeho prosperity a zlepšia ľudské práva a životnú úroveň. Európska únia to musí podporiť na to, aby e, pokračovala v pozitívnej agende pre zmenu vo Vietname. No preto Vyzývam kolegov aj v tomto parlamente, aby hlasovali za a odsúhlasili obe dohody tak, aby EÚ mohla plniť svoju úlohu ako geopolitického aktéra v regióne a ukázala Vietnamu, že sme úprimným spolahlivým partnerom dnes aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne spravodajcovi. Spoločná rozprava je tým ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra a hlasovanie je prerušené do 15.00.